inšpirácie. Žiadame od európskych firiem, aby plnili svoje fiskálne povinnosti a aby rešpektovali ľudské práva, obchodné práva. Ďakujeme. Pán Carlos Zacharopulo na jednu minútu. Vážená pani komisárka, vítam, že komisia nastúpila ako geopolitická komisia a chcelo by to dokázať v prípade stratégie EÚ e, Afrika. Zmenil sa politický rámec a my sa musíme ukázať ako multilaterálna veľmoc. Potrebujeme príslušné nástroje, aby sme vyšli v ústretí ľudskoprávnym aspektom. Musíme zmeniť pomoc na e, svoj pomoc. Ďalej musíme zosúľadiť ten vzťah ku kotonu. Ďalej musíme sa pozrieť na úlohu parlamentov. Hlavne tá parlamentná dimenzia vo vzťahoch sa musí rozšíriť a musí byť užší vzťah medzi obidvoma parlamenty. Ďakujeme pekne. A slovo má kolega Chrysola Zacharopolu na 1,5 minúty, prosím. Pani komisárka, kolegyne, kolegovia, pozrime sa na Afriku v roku 2020. Má novú tvár, tvár mladých a tvár žien Afriky. Afrika je pripravená eh, čeliť novým výzvam. A toto všetko bude mať rozhodujúci vplyv na budúcnosť sveta. Pozrime sa teraz na Európu v roku 2020. Je to kontinent e, skúsenosti a hodnot, ale je to zároveň aj kontinent, ktorý potrebuje viac ako kedykoľvek predtým spojencov. Európa potrebuje silnú Afriku a hrdú Afriku a Afrika potrebuje zjednotenú Európu, ktorá hovorí jedným hlasom. A to je e, predpoklad na to, aby sa mohol realizovať multilateralizmus a takisto ciele udržateľného rozvoja. E, pani komisárka, e, nová stratégia musí vytvoriť nové základy pre vzťah medzi našimi kontinentami. Musíme konečne ukončiť postkoloniálnu éru. E, Afrika má právo na rovný vzťah s Európou. Musíme teda sa vydať s Afrikou novou cestou, nie pre Afriku, ale spoločne s Afrikou. A potom je tu nová ďalšia úloha umožniť Európanom pochopiť Afriku, ktorá je rozmanitá, roz, rôznorodá a nie je iba zdrojom migrácie. Pani komisárka, nový názov vášho portfólia je Medzinárodné partnerstva. A to vlastne poukazuje na to, že otvárame novú kapitolu histórie. Ako poslankyňa som hrdá na to, že s vami, s radou a s našimi africkými, Afrika, eh, africkými partnermi môžem Ehm, zahájiť túto novú etapu. Ďakujem. A teraz pani poslankyňa Maria Arena na jednu minútu. Merci. Ďakujem, pani komisárka. Odkedy sa skončila koloniálna éra, odkedy africké štáty získali nezávislosť, Európa podpísala mnohé dohody o spolupráci s africkými štátmi. Ehm, mali sme Jahunde, Lome, ehm, dohody z Kotonu a ďalšie. Ale väčšina z týchto E, dohôd definovali síce vzťah s Afrikou, ale e, chránili náš vplyv na tomto kontinente. A bilancia našej spolupráce nie je vynikajúca, keď sa pozrieme na index rozvoja, keď sa pozrieme na diversifikáciu ekonomik, ak sa pozrieme na pretrvávajúce nerovnosti a nebezpečie e, na africkom kontinente. Musíme teda zmeniť náš vzťah k Afrike. A preto vítam túto iniciatívu novú stratégiu pre EÚ Afrika, Afriku. Musíme ale ukázať e, ešte viac e, koherentného prístupu a transparentnosti. Naše nástroje spolupráce musia byť viac koherentné aj v kontexte NDCI a naše politiky takisto musia byť transparentnejšie. Nemôžeme napríklad presadzovať obchodné vzťahy, ktoré nie sú v prospech regionálneho rozvoja, ktoré ničia napríklad miestnych poľnohospodárov a prinášajú iba zisky európskym poľnohospodárom. Čiže transparentnosť a dobré riadenie týchto vzťahov. Áno, podporujem stratégiu, ale neopakujme tieto chyby z minulosti. Ďakujem pekne. A teraz pani Maria Soraya Rodriguez Ramos na jednu minútu. Poprosím vás všetkých, aby ste sa držali rečníckého času. Predsa chcete dať šancu aj iným kolegom, takže prosím vás, ušet, udržiavate náležitý rečnícky čas. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujeme, pani komisárka. Africký kontinent nie je iba kontinentom migrácie, to kontinent budúcnosti mladých ľudí a žien, ktoré majú stále väčší vplyv. V tejto novej stratégii by sme mali vytvárať predovšetkým zelenú stratégiu, bojovať proti klimatickým zmenám, vytvárať čisté energie. To musí byť ten základný prvok našich vzťahov s Afrikou. V poslednom storočí Afrika predstavovala iba 2 emisí No ale dnes e, trpí najhoršími dôsledkami, pretože dopad klimatických zmien sú viditeľne. Zomiera tam najväčší počet ľudí v dôsledku sucha a záplav. Z toho dôvodu potrebujeme E, obnoviteľné zdroje energie. To musí byť hlavný prvok našich nových vzťahov. Európa potrebuje viac zdrojov, ale potrebuje väčšiu zodpovednosť zo strany Európskej únie. A teraz má slovo pán Giuliano Pisapia na jednu minútu. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Dnešná diskusia. E, jedno, jedno slovo sa tu opakuje. Migrácia. Samozrejme, migrácia má veľký dosah a veľké výzvy, ale som presvedčený, že sociálny rozvoj, ekonomický rozvoj a demokracia sú dôležitejšie, majú byť prioritným cieľom v tomto vzťahu. Musíme samozrejme zbrzdiť migráciu, ale využívať tieto nástroje iba na zbrzdenie migrácie, to by bolo pokrytecké my s africkým, ehm, africkými národmi zdieľame eh, hodnoty a chceme sa vyhnúť chybám z minulosti. Musíme eh, financovať rast tohto kontinentu a nie nejaké lágre, kde eh, sa skrýva naše zlé svedomie. Tento rok teda musí byť rokom obratu vo vzťahu medzi EU a Afrikou. Na záveru vediem citát Nelsona Mandelu. Nikto sa nenarodil otrokom, nikto sa nenarodil pánom, nikto sa nenarodil preto, aby žil v biede, ale všetci sme sa narodili ako bratia. Ďakujem pekne a teraz Samira Rafaela na jednu minútu. Madam Commissioner, colleagues, firstly I would like to thank Commission President von der Leyen. Vážená pani komisárka, vážená pani predsedajúca, Chcem zdôrazniť, že je dôležitým signálom, že je tu tá snaha, tú stratégiu. Musíme zmeniť naše zmýšľanie, musíme sa dívať na seba ako rovnocenní partnery. My e, sľubujeme iniciatívy a africký kontinent je posledným pokusom práve o to nadviazanie obchodov. Môžeme transformovať Afriku a ja vyzývam Európsku komisiu, aby spravila všetko, čo je v jej silách, aby e, napomohla e, zmeniť africký e, kontinent na región obchodu. Budú potrebné konkrétne opatrenia. Je to v našom vlastnom záujme, aby sme mali jednotnú Africkú úniu. My by sme mali napomnúť jednote osobitne v časoch, keď niektoré sily bojujú proti nám. Partnerstvo medzi Európskou úniou a africkými krajinami by mal byť spojením rovnocenných. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa, dámy a páni. Veľmi mnohí ste sa prihlásili. My máme na to iba 5 minút, teda na catch aj, takže všetci nedostanete hlas.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 vzdelávania mládeže. Je to kontinent, ktorý predstavuje veľkú demografickú výzvu. My potrebujeme novú stratégiu pre Afriku. V najbližšom polroč, polroku bude veľkou udalosťou summit EU Afrika Hovoríme o južnom brehu Stredozemného mora v našom bezprostrednom susedstve. Pripomenieme z 50 rokov barcelonského procesu. Nepodarilo sa nám vytvoriť prospech prosperity a stability. V niektorých prípadoch dokonca prítomnosť Európskej únie nie je taká evidentná. Tak čo je tu principiálne, aby Európska únia plnila svoju rolu pri etablovaní mieru na Blízkom východe. Musíme znásobiť naše úsilie, pokiaľ ide o Afriku a osobite, pokiaľ ide o Stredozemné more. Maria Litao Martes je ďalšia rečníčka. Hoje o continente mais jovem do mundo. Tal como entre nós, je najmladším kontinentom a digitálne technológie vzbudzujú veľký záujem a vytvárajú takisto nové riešenia starých problémov. A konkrétne napríklad e, obriezka genitálií môže byť zablokovaná. Ďalej my sme, mal, my sme mali ďalšie iniciatívy pomocou e, mobilov, čo môže poviesť e, k rovnoprávnosti. Budeme e, sa musieť sústreďovať na digitálne hospodárstvo, ale súčasne obmedzovať rizika hlavne ženy a mladých ľudí musíme viesť k tomu, aby využívali tieto možnosti, platí to v rovnakej miere pre Európsku úniu, ako je pre Afriku v tejto stratégii. Bude musieť sa prejaviť partnerstvo aj pri tomto digitálnom prechode. Afrika je partner s veľmi dôležitými potrebami, ale aj šancami. Ďakujeme pekne, kolega de Campa. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, pani komisárka, ďakujeme za tento nový prístup a za túto novú stratégiu. Hovorili sme o tom vo výbore DV. Sú tam rôzne e, vojny, e, veľké priestupky, zlá situácia mladých ľudí, veľká ilegálna migrácia, čo je veľmi dôležitý jav, ktorý je v Afrike evidentný, tak to je obchodovanie s ľuďmi my sme začali v Polsku veľkú akciu zbierky v dvoch e, e, organizáciách, aby sme pomohli e, týmto trpiacim ľuďom. Ďalej budeme potrebovať tiež pomoc deťom. Sú to často 5-ročné dievčatká, ktorých e, predávajú za sexuálne, na sexuálne účely. V Kenii napríklad je tam trh mladých chlapcov. Taký chlap, mladý chlapec stojí 300 dolarov. Pani komisárka, myslím si, že v tejto stratégii Európskej únie by sme sa mali zaoberať touto otázkou. Prečo to nemôže byť tak, že budeme aktívni tam, kde sa legalizuje takýto obchod, takéto obchodovanie s ľuďmi. Ďakujeme pekne. E, Silvia Modik. E, ďakujem pekne. Myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby sme Afriku videli ako rovnoprávneho partnera v tejto novej stratégii, keď hovoríme napríklad o vzdelávaní alebo v boji proti klimatickým zmenám. E, rozvoj Afriky je podstatný e, z hľadiska bohatstva. Je to totiž obrovský kontinent. A to, čo povedal aj pán Tobe, bolo príznačné. V prípade, ak chceme diskutovať e, o všetkom tom, čo povedal pán Tobe, museli by sme tu byť celý týždeň. Chcem počiarknúť rolu teda pozíciu žien a dievčat teda vo všetkých oblastiach života. Žiadna krajina nemôže prežiť, ak nebude brať do aj 50 populácie. Dievčatá by mali chodiť do školy, mali by, e, mal by sa zabezpečiť ich sexuálne zdravie malo by byť dobrovoľné, či sa dievčatá vydajú alebo nie. Ďakujem pekne. Pani Deklun. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Vítam toto vaše vyhlásenie, ale takisto pani predsedničky von der Leyen. Bol to veľmi dôležitý pobyt, ktorý ste absolvovali v Afrike ako krajiny s veľkým potenciálom. Budeme sa musieť e, pozrieť na túto spoluprácu medzi Európskou úniou a Afrikou. Ja myslím, že to bude úspech. Budeme tu mať e, ciele udržateľného rozvoja, takže nastal čas tohto e, nového pohľadu na tieto vzťahy. Potom sú tu otázky týkajúce sa vysokej úrovne nezamestnosti. My sme mali e, napomôcť vytvoreniu nových pracovných miest. Ja som počas minulého mandátu navštívila túto krajinu. Je to veľa, čo môže Európska únia urobiť pri rozvoji a vytváraní nových pracovných miest. Nazdávam sa v tomto bode veľmi dôležité pre Európu, aby sme mali túto novú stratégiu pri spolupráci EU-Afrika. Ďakujeme pekne. Pani Klardali. Ďakujem pekne. Nazdávam sa, že táto stratégia eh, by eh, mohla teda pojala veľa takých jemných slov, ale zatiaľ je to e, iba tá otázka neoliberalizmu. Vidíme to v mnohých obchodných zmluvách. Totiž E, mnohí prichádzajú svoje preferencie a výnimky, konkrétne keď sa napríklad pozrieme na mechanizmus protekcionizmu, ktorý sme prijali pre nás. Takže tá neoliberálna dohoda obchodu by prispela iba k e, nevyrovnanému vzťahu EU Afrika. Pozrieme sa na Sahalskú oblasť, e, kde e, sú vojenské jednotky, diktátory v tomto regióne. No ale nie je to správne, ako pristupujeme o surovinách. To musíme brať do úvahy pri tejto rovnováhe a teraz Krištof Hejtman ako posledný v tomto kole. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca vážená pani komisárka, kolegyňa, kolegovia. Táto nová stratégia sa musí prispôsobiť meniacej sa politickej a environmentálnej situácii. Čiže základom všetkých dohôd musia byť ľudské práva a demokracia, aby sme mohli podporovať slobodu prejavu, demokratické princípy, prehlbenie politického dialogu a spolupráca s Africkou úniou. Centrom stratégie musia byť aktivity týkajúce sa redukovania E, zločinov, zlepšenie zdravotníctva, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, no a takisto finančná pomoc pre krajiny, ktoré zápolia s týmito základnými problémami. Nesmieme zabúdať na klímu. Európska únia musí ďalej podporovať africkú iniciatívu, ktorá sa týka Eh, energie z obnoviteľných zdrojov. Ďakujeme pekne. A teraz pani komisárka Juta Urpi Lein za komisiu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Pani predsedajúca, vážení poslanci, vážené poslankyne, ďakujem vám veľmi pekne za túto konštruktívnu výmenu názorov. Som si istá, že e, je v našich možnostiach vybudovať novú, e, nový strategický vzťah s Afrikou, ktorý sa bude sústrediť na udržateľný rozvoj. Váš príspevok k stratégii bude kľúčový. Budete musieť spolu vytvárať te, celý tento proces od základov. Európska komisia a Európska zahraničná služba ešte stále pracujú na stratégii, aby bola čo najkomplexnejšia, najpodrobnejšia. Vážení poslanci, vážené poslankyne, prosím, môžete si byť istí, že e, vaše dnešné komentáre sme si zaznamenali. Som veľmi rada, že ste mnohí e, spomenuli mládež. Stratégia bude zásadnou zmenou. E, budeme posilňovať naše partnerstvo s Afrikou. Stratégia sa bude snažiť riešiť globálne výzvy ktoré nemôžu ignorovať e, ani Európa, ani Afrika. Rok 2020 bude bodom obratu v partnerstve medzi EÚ a Afrikou. Vytvorili, uh, stretli sme sa s pánom Robertom Duzem, uh, s ministrom zahraničia Togo a rozhodli sme sa, že do konca marca ukončíme rokovania po Kotonu. A Dúfame, že pred summitom EU-Afrika zorganizujeme ešte viacero podujatí s hlavnými zainteresovanými stranami. Tam budeme hovoriť o tom, aký dizajn by malo mať naše nové partnerstvo. A budeme sa takisto snažiť vytvoriť si dobré prostriedky na implementáciu našich politik, aby sme uľahčili implementáciu viacročného finančného rámca Musíme si teraz, eh, musíme teraz spojiť naše síly, eh, Komisia a Európsky parlament ako inštitúcie, pretože jedine spoločne, jedine spoločnými silami vybudujeme mm, bezpečné a udržateľné komunity, v ktorých budeme môcť žiť a bude sa dariť aj našej planéte, ktorá nám umožní eh, prežívať plnohodnotné životy. Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne, pani komisárka, za vaše slova. Týmto končím našu rozpravu. A teraz ďalší bod. A to je vyhlásenie Rady a komisie boj proti antisemitizmu, rasizmu a nenávisti v Európe. Pripomínam, že na to, aby ste sa prihlásili k spontánnym prejavom alebo modrej karte, sa môžete prihlásiť klasicky alebo elektronicky v mene rady sa ujme slova pani Nikolina Briač. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené poslankyne, vážení poslanci, nedávno sme oslavili 75. výročie oslobodenia Osvienčimu. Dnešná diskusia je preto veľmi dôležitá. Už niekoľko rokov s obavami pozeráme a pozorujeme, ako sa zintenzívňujú nenávistné prejavy, e, zločiny z nenávisti, antisemitizmus, e, rasizmus a e, iné prejavy netolerantnosti aj voči Židom, aj voči iným skupinám. Antisemitická nenávisť je stále veľmi rozšírená, bohužiaľ. Chcem povedať jasne, že tento fenomén nemá žiadne ospravedlnenie a takéto prejavy musíme brať vždy veľmi vážne. Máme viacero právnych nástrojov, ktoré umožňujú ochranu pred rasizmom a takisto rôznymi formami netolerantnosti. Všetky členské štáty EÚ prijali e, medzinárodné dohovory o eliminácii všetkých fóriem rasovej diskriminácie. Európska charta základných práv takisto zakazuje diskrimináciu z dôvodu rasy, farby pleti, etnického pôvodu, presvedčenia alebo náboženstva. Európska únia takisto prijala špecifickú legislatívu o boji proti netolerantnosti a nenávisti. Konkrétne hovorím o rámcovom rozhodnutí z roku 2008 o boji proti rasizmu a xenofóbii. V júni 2016 Rada vyzvala členské štáty, aby zabezpečili efektívnu účinnú transpozíciu a implementáciu rámcového rozhodnutia a ďalších podobných zákonov na národnej úrovni. Okrem toho, boli členské štáty požiadané, aby vyvinuli efektívne metódy, aby e, zabezpečili aj zaznamenanie takýchto zločinov z nenavisti. 6. decembra 2018 členské štáty takisto vyslali jasný signál, keď schválili vyhlásenie Rady o boji proti antisemitizmu a o tom, že chcú spoločný bezpečnostný prístup pre lepšiu ochranu židovských e, spoločenstiev a e, ďalších komunít v Európe. E, Rada hovorí o tom, že antisemitická nenávisť je ešte stále veľmi prítomná v spoločnosti a treba preto židovské komunity pred týmto chrániť a zlepšiť ich bezpečnosť. Sociálne médiá sú jednou z najväčších platformiem pre túto nenávisť. Potrebujeme preto harmonizovanú európsku reakciu na tento problém. Máme závery Rady o uplatňovaní Európskej charty základných práv z oktobra 2017. A tam sa hovorí o skupine na vysokej úrovni v Európskej komisii, ktorá má riešiť xenofóbiu a iné formy netolerantnosti. Takisto podporujeme dialog na úrovni EÚ s veľkými IT spoločnosťami, o tom, ako riešiť na internete prejavy nenávisti. Hovorí sa takisto o etickom kódexe, ktorý vlastne bol už schválený v roku 2016 komisiou za týmto účelom. A takisto musíme pochváliť vynikajúcu prácu agentúry pre základné práva. Protiopatrenia, ktoré som spomenula, boli doteraz ale nedostatočné Ehm, musíme k tomu pridať ešte aj e, intenzívnejšie vzdelávanie mládeže, prácu s mládežou, takisto mediálnu e, gramotnosť a ehm, zručnosti e, pre riešenie sporov, ktoré musia byť súčasťou vzdelávacieho procesu. Pamätajme na to, že platné opatrenia e, naplnia svoj potenciál iba vtedy, ak obete budú nahlasovať obťažovanie a násilie polícii. A samozrejme, polícia musí zaznamenávať a vyšetrovať takéto trestné činy ako zločiny z nenávisti. E, ale agentúra pre základné práva hovorí, že iba veľmi malý počet obetí naozaj nahlasuje tieto trestné činy a častokrát policajní príslušníci ich neuznajú za zločiny z nenávisti alebo trestné činy z nenávisti. E, našťastie členské štáty už e, začínajú riešiť tento problém, e, snažia sa lepšie vzdelávať policajtov, požadujú takisto lepší zber údajov o trestných činoch a takisto chcú, aby policia mala viac skúseností s týmto. Ale zodpovednosť nesieme všetci, politici, učitelia, rodičia, e, takisto sudcovia a prokurátori. Tí nesmú zatvárať oči a nesmú sa tváriť, že nevidia diskrimináciu a nenávisť. Z hororov Svienčimu sa svet poučil a vytvoril poriadok, ktorý sa dnes opiera o mier, medzinárodné právo a základné práva. A všetci naďalej musíme tento systém hájiť a chrániť. Ďakujem. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Ďakujem za úvodné slova. A teraz sa vyjadrí pani podpredsednička Jourová v mene Európskej komisie. Pán eh, predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne, pred dvoma týždňami v Bruseli sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia Osviečimu Březinky. Eh, prišla medzi nás eh, žena, ktorá prežila túto hrôzu a podelila sa e, s nami o to, čo zažila ako mladé dievča. A pripomenula nám, že nenávisť, rasizmus a antisemitizmus ešte stále existujú, ešte stále sú to démony európskej spoločnosti a ohrozujú našu rozmanitosť a takisto menšiny, ktoré medzi nami žijú. Je preto povinnosťou Európskej únie zabrániť tomu, aby sa história zopakovala. Musíme chrániť hodnoty, na ktorých e, je postavená Európska únia. Holokaust ukázal, e, že antisemitizmus a e, rasizmus sú nebezpečné a základom európskeho projektu je aj okrem iného ochrana židovských komunít a všetkých ďalších menšín. Vidíme, že strach a nenávisť k inakosti sa opäť vracajú v posledných rokoch, normalizujú sa, dostávajú sa do mainstreamových médií, do politickej diskusie a takisto do e, online sveta. A te, teraz e, na, celá naša spoločnosť žije, žije s touto výzvou a stojí pred ňou, musí to riešiť. Antisemitické útoky na synagógu v Hale e, sú len najnovším príkladom. Dennodenne sa menšiny stávajú obeťou nenávisti, či už na internete alebo offline. Kľúčovou prioritou EÚ je teraz zabezpečiť správnu transpozíciu a implementáciu európskej legislatívy, vrátanie smernice o rasovej rovnosti, takisto smernice o rovnosti v zamestnávaní a takisto rámcového rozhodnutia o xenofóbii a rasizme. Komisia spolupracuje s orgánmi členských štátov aj s občianskou spoločnosťou e, na pôde vysokej e, skupiny Európskej komisie a tam sa snaží hľadať riešenia pre dobrú aplikáciu týchto pravidiel. Je potrebné pracovať v celom reťazci implementácie a výkonu. E, pripravujeme praktické nástroje na to, aby EÚ mohla implementovať túto legislatívu. Rôzne formáty skupiny na vysokej úrovni e, zabezpečia v budúcnosti, aby členské štáty tieto nástroje hmatateľne implementovali, aby reálne reagovali na nenavistné prejavy a zločiny z nenávisti. Najmä pokiaľ ide o nenávistné prejavy, komisia žiada e, silnejšie reakcie a opatrenia. Schválili sme etický kódex pre internetové prejavy. Veľké IT spoločnosti sa zaviazali, že do 24 hodín budú označovať nenávistné prejavy a ak to bude potrebné, budú ich odstraňovať z internetu. Dosiahli sme už určitý pokrok aj v roku 2016. Iba 28 takýchto obsahov ale bolo odstraňovaných. Dnes je to asi 70 a 89 e, prejavov je v rámci predpísanej doby vyhodnotených. Monitorujeme ďalší pokrok a budúci mesiac predložíme výsledky 5. monitorovania, ktoré sa zrealizovalo spoločne s organizáciami občianskej spoločnosti. Podarilo sa nám združiť rôznych aktérov z občianskej spoločnosti, IT spoločnosti a zástupcov štátnych orgánov, aby sme spoločne posilnili reakcie na tieto nenavistné prejavy. Máme a koordinátorov pre Eh, nenávistné prejavy voči Židom a moslimom a títo koordinátori sú v kontakte s danými komunitami a takisto spolupracujú s medzinárodnými organizáciami a s orgánmi členských štátov a s mimovládkami. Intenzívne takisto pracujeme na eh, stratégii pre Rómov, ktorá eh, obsahuje opatrenia proti anticiganizmu. A vyhlásenie e, rady o boji proti antisemitizmu bolo mílnikom, pretože všetky členské štáty jednomyselne schválili tieto opatrenia a začali pracovať na národných stratégiách. Komisia vytvorila pracovnú skupinu, ktorá sleduje, či sa vyhlásenie rady naozaj plní a podporuje členské štáty aj židovské komunity. Sme radi, že nemecké predsedníctvo už teraz ohlásilo, že chcú z boja proti um, antisemitizmu urobiť jednu zo svojich priorít. Ďalším veľkým problémom je skresľovanie našej spoločnej histórie. To často vedie k ďalšiemu podňacovaniu nenávisti, či už v tretich štátoch alebo v našich spoločnostiach. Dnes sa niektorí snažia e, napríklad prekrúcať e, fakty o holokauste. Niektorí ľudia sú demonizovaní, pretože sú e, Židia. Nuž, toto je spochybňovanie samotnej Európy. Pokusy o prekrucovanie európskych dejín, to ohrozuje naše vlastné základy. Dezinformácie a fake news útočia na našu minulosť, ale v prvom rade na našu prítomnosť. Naše demokratické systémy musia na to zareagovať, musia odpovedať a musia sa adaptovať. Platformy na internete sa zneužívajú na rozširovanie manipulatívnych informácií, ktoré e, deformujú demokratickú diskusiu a zasahujú aj do politických procesov. 4 z 5 Európanov považujú dezinformácie za ohrozenie demokracie a za problém. Demokracia musí byť chránená v Európe. Aby sme využili naše demokratické systémy lepšie, komisia predloží akčný plán pre ochranu demokracie, pre boj proti dezinformáciám a pre podporu nezávislých médií. No a budeme sa snažiť takisto zabezpečiť lepšiu práv, transparentnosť platených politických reklám. Je takisto treba lepšie kontrolovať financovanie politických strán v Európskej únii. Transparentnosť e, je kritická. V tomto kontexte nesmieme dovoliť e, zasahovanie do našich demokratických systémov zvonka. Vonkajší aktéry si želajú destabilizovať naše systémy a našu demokraciu. Vidíme, že menšiny sú dnes opäť pod tlakom a musíme preto prehovoriť, ohlas, ozvať sa a e, umožniť Európanom žiť svoj každodenný život bez strachu z antisemitizmu, z xenofóbie a z nenávisti. Komisia sa teší na spoluprácu s Európskym parlamentom, najmä s medziskupinou pre e, diverzitu a pre e, boj proti rasizmu a antisemitizmu. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na rozpravu. Ďakujeme pani podpredsednička za úvod a teraz... E, Prechádzame k rečníkom v mene politických skupín. Ako prvá dostane slovo pani Roberta Mecola. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja som si vypočula veľmi veľa prejavov, ale jedna, na jednu si zapamätám na veľmi dlho. Povedal to Marian Tursky minulý mesiac, 75 ro- rokov. Tom čo? vyšiel z Auschwitzu. On vyzval na ukončenie lahostajnosti. Auschwitz nepadol z neba. Stalo sa to pomaly, pretože príliš veľa ľudí zatváralo oči pred spravodlivosťou. Veľmi veľa ľudí hľadalo obetných baránkov a veľmi veľa ľudí a predsudky voči zákonom a preto my musíme bojovať proti akýkoľvek prejavov antisemitizmu, rasizmu a akýkoľvek forme nenávisti, pretože vieme, kam človek dokáže až klesnúť, ak budeme ľudí učiť len o tom, čo sa stalo, ale aj ako sa to stalo no, pomaly, ehm, tak sa možno poučíme z histórie, aj keď už nebudem môcť počuť hlasy, tých, ktorí prežili. Dnes počúvame o prípadoch útokov na židov a synagógy v Európe. Stále vidíme, že sa hľadajú obetní baránkovia a stále vidíme, že mnohé štáty sa vzdelujú od hodnot, na ktorých bola vybudovaná Európska únia a Európa. Takže nemôžeme mlčať, keď Európania žijú so zbalenými kuframi. A pre každý prípad nemôžeme byť ticho tvári nespravodlivosti. No a Európa by mala byť nemala len pokrčiť ramená, keď niekto sa na ňu obráti kvôli nespravodlivosti. Keď hovoríme nikdy viac, tak to musíme myslieť vážne a to znamená aj konkrétne oslavy. No a 11. prikázanie, niekto o tom hovoril, nemal by si byť iný a to by malo byť našim princípom. Ďakujem pekne. Nož ďakujem. A teraz sa slovo dostáva pani Katy Piri. Ďakujem veľmi pekne. Asi pred 75 rokmi my, Európania, sme sa zhodli na tom, že nikdy viac, ale v roku 2020 antisemitizmus narastá nenávisť, netolerancia v celej Európskej únie, a neustále rastú politické strany aj tu, v tomto parlamente. A podporujú rasizmus, antiimigráciu so svojimi prejavmi, či už je to proti Židom, moslimom, migrantom, eh, Rómom alebo skupinám LGBTI a my nemôžeme tolerovať populistickú retoriku, predsudky a nacionalizmus, aby sa to stalo súčasťou eh, politiky hlavného prúdu, aby sa to stalo novým normálom. Nemôžeme ho umožniť extrémnym pravicovým stranám ako AFD v Nemecku, Fides v Maďarsku, Lega v, Nemec- e, v Taliansku, aby sa stalo hlavným hlasom našho, naše diskusie. My ako progresívci budeme vždy bojovať za slobodu, za slobodu to, aby ste boli čo e, chcete byť, aby ste mohli veriť tomu, čo chcete. My potrebujeme jasné záväzky v EÚ proti nenávistným prejavom a rasizmu a my budeme stále bojovať EÚ, e kde menšiny a, a zraniteľné skupiny sú chránené pred diskrimináciou. My musíme rešpektovať právny štát a nie právo väčšiny. My veríme v Európsku úniu, kde budeme si, si pamätáte na oslobodenie pred 75 rokmi v Európe, kde konáme, hovoríme, keď sú diskriminovaní naši európsky spoluobčania. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pani Frederik Ries, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. No, uh, pred 37 e, rokmi e, bol v parížskom regióne umúčený židovský Ilam Alimi, no a Sara Alimi aj ona bola zavraždená, pretože bola židovka, bola vyhodená z okna Eh, jej eh, proces zatiaľ eh, nebol, nezačal. No a bola mm, obvinená z toho, respektíve stal sa skutok kvôli tomu, že mala mari, marihuanu. Už antisemitizmus dnes v Európe narastá. Ľudia len kvôli tomu, že sú židia, sa stávajú obeťami. Zločinov treba chrániť. Synagógy židovské, cintoríny. No a treba samozrejme sa sústrediť na vzdelávanie, ale to nestačí s ohľadom na Mm, rasizmus, ktorý sa všade šíri, napríklad na sociálnych sieťach. Treba to odsudzovať a jasne sankcionovať. Do Jeruzalemu išlo 50 hlav štátov, aby si pripomenuli oslobodenie. No a pred dvoma dňami v Budapešti tisíce nacistov prišli z celej Európy, aby vzdali aby vzdali hold hrdinovi Tretej ríše. No a e, je to hrozné a je na čase, aby tomu Európa čelila. Ďakujem pekne. A pán Filip D. Mann, nech sa páči. Áno, vážený a pán predseda, a kolegyne, kolegovia. V v belgickom eh, parlamente sa diskutuje už 23 rokov o rasizme. Neustále sa objavujú všade antisemiti a rasisti, ale často sa zamlčuje hlavný problém, eh, pretože do Európy prichádzajú eh, muslimskí rasisti, 99%, ktorý páchal 99% antisemického, antisemických trestných činov. To je, to je pravda. Musíte vyvolávať nacistických duchov no a nezrovne označujte pravicovo-nacionalistických kolegov za rasistov, keď chcú chrániť hranice, existujú rôzne náboženstva a existuje riešenie pre problémy, ktoré to prináša. Mali by sme jednoducho mať možnosť zatvoriť naše hranice. Ďakujem pekne. Ja by som vás chcel informovať o tom, že sme časovo trochu pod tlakom a musím povedať, že v rámci spontánnej časti našo, našej rozpravy môžem dať slovo len piatim osobám. No a teraz nasleduje pán Sergej Lagodinský, nech sa páči. No, rád sa pretrhli, to bola prvá myšlienka, ktorú sme si mnohí z nás pripomenuli, keď sme videli, ako pravicový extrémista Höke, priateľ tých, ktorí práve teraz hovorí a čerstvo e, zvolený, Dulinsky predseda vlády si podali ruky, už eh, maďarský premiér eh, šíri antisemické kliše, eh, no a Estonsku, Lotisku extrémny sa je vo vlade, keď ľudia v Európe, keď Židia sa necítia dobre v Európe, ani Rómovia, už hráce sa pretrhli, pretrhli sa v našich hlavách a ak je možné robiť si srandu o židovskom, židovskom kapitáli, keď je možné každý rok pri karnevale mať protižidovské motívy. Ak nie je normálne proti tomu niečo hovoriť, tak skutočne hráca sa pretrhla. Čo robí proti tomu EÚ? Ja sa pýtam komisia, ja sa pýtam členských štátov, pýtam sa nás všetkých. Naši prezidenti a predsedovia EÚ v Jeruzaleme mali pekné prejavy, ale to nestačí, pretože potrebuje viacej. A my potrebujeme skutočňuje konanie, čo e, urobili my sme. Máme pomocníkom proti rasizmu, antisemitizmu a aké, čo, čo robí, aké má prostriedky e, NUSA, no ako sa aplikujú rozhodnutia rady. A to nevieme. Na tieto odpovede čakáme, no a tieto odpovede čakám nielen ako člen predsedníctva pracovnej skupiny pre antisemitizmus v Európskom parlamente, ale ako občan Európy, pretože tá hráza sa naozaj pretrhla a my musíme niečo robiť. Ďakujem pekne, pán kolega. Spontánnu časť rozpravy som uzavrel. Šiesti sa prihlásili, všetci dostanú slovo, no a o slovo sa teraz sa prihlásil pán Nikola Prokačíny. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Bolo by stačilo pred dvoma hodinami prísť do tejto sály. Mohli ste počuť antisemické prejavy a prejavy nenávisti. Pred dvoma hora, eh, hodinami izraelský národ bol o, obvinený z apartheidu, z vykoristovania palestínčanov, z porušovania ľudských práv, z vojenských zločinov. No a kto to povedal, tieto veci? Tie isté osoby, ktoré o, hovoria, že o, za antisemickými útokmi o, v Európe sa skrývajú islamisti vo väčšine prípadov. O, hovoria, že je potrebné si chrániť o, vlastné náboženské tradície, v Európe. Možno má pán Goldschmidt, predseda konferencie rabínov, e, pravdu. Povedal pred pár týždňami v Taliansku, že najväčšie problémy teraz prichádzajú zľava, od ľavice. Toto je veľká novinka v oblasti antisemitizmu v súčasnej dobe. Frau, Frau Cornelia Ernst. Pani Cornelia Ernst, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. A to, čo práve kolega povedal, to je nezmysel, keď ťa pokazal na lavicu nužia s ohľadom na skutočnosti, že synagógy sú cieľom pravicových extrémistov a musia byť strážené ozbrojencami. A to, že veriaci e, Židia sú napadaní v uliciach, že v tomto parlamente sú strany, ktorí fašizmus Hitlera banalizujú, tak vzhľadom na tieto otázky je najvyšší čas konať a, a konať nielen um, ehm, pri pripomienkových podujatiach. Nie. Ide skutočne o to, aby sme jednoznačne bojovali proti nacistom, rasistom, všade na uliciach a justičnom systéme, v každodennom živote. No a k tomu patrí aj odmiet, jasné odmietnutie odmietnutie v tomto parlamente, pretože fašizmus a komunizmus nepatria do jedného vreca. My musíme dodržiavať pravdu a sme to dlžní obetiam fašizmu a nacizmu. A teraz sa prihlásila pani Laura Ferrara. Ďakujem, pán predsedajúci. Fenomény ako antisemitizmus, rasizmus, xenofóbia, homofóbia a ďalšie formy netolerancie to je obrovský sociálny alarm teraz v rôznych členských štátoch. Ehm, živia sa nenávisťou a predsudkami, ktoré sa teraz šíria na internete aj mimo neho. Aby sme chránili osoby pred diskrimináciou a násilím, e, ktoré prichádza z dôvodu farby pleti, sexuálnej orientácie alebo iných Ehm, musíme každému zaručiť e, plné e, dodržiavanie ľudských práv, ale okrem toho musí existovať aj koheznejšia a inkluzívnejšia spoločnosť. EÚ a členské štáty musia preto prijať preventívne opatrenia, vzdelávacie opatrenia a informačné programy najmä pre najmladších, aby vedeli vlastne, čo to je nenávisť a nenávistný prejav. E, pretože

rasizmus a nenávisť. Táto téma vzbudzuje veľké emócie. Niektoré kategórie európskych občanov sú diskriminované, predsa ich práva sú chránené európskou e, legislatívou, ale máme stále viac týchto činov z nenávisti a antisemitizmu a rasizmu a náš Parlament musí vyjadriť znepokojenie, ale predovšetkým musí vyjadriť podporu všetkým krokom komisie a rady, ktoré budú viesť k posilneniu nástrojov na boj proti týmto javom. Z toho dôvodu v roku 2007 sme prijali uznesenie o antisemitizme, ktoré obsahovalo závazok proti popieraniu holokaustu. Ale okrem toho sa musíme riadiť rozhodnutím, ktoré prijala rada v decembri 2008 a pôsobiť na dvoch poliach v oblasti vzdelania a takisto v oblasti legislatívy proti trestným činom, ktoré priamo vedú k násiliu a ako to vyzerá s transpozíciou rámcového rozhodnutia z roku 2008. Bude dôležité, aby sa komisia opierala o parlament. V prvom rade musíme vzdelávať príslušné orgány. Ďalej register zločinov z nenávisti a ochrana obetí a záruka bezpečnosti ohrozeným komunitám v Európe, nielen židovskej komunite, ale takisto Rómom, alebo každému, ktorý je terčom nenávisných prejavov, intolerancie, ponižovania. To je totiž naprosto v rozpore s európskym právom. Ďakujeme. Pani Anna Julia Donat. V Maďarsku sa začala kampaň, e, kde rozhodol pre o segregácii Róma detí. Išlo o kompenzáciu a tvrdilo sa, že Rómovia e, žiadali prácu bez toho, aby, aby pracovali. Táto otvorená rasistická politika je na vzostupe v mnohých krajinách. V ostatných rokoch sa to rozširilo ešte viac, miesto toho, aby sa to troška ukludnilo. V tomto je dôležitá e, rola vytvárania e, strachu, negatívnych emócií. V prípade, ak teraz nebudeme konať, e, môže to spôsobiť domino efekt konkrétne napríklad e, rôzne propagandistické metódy. Ak nebudeme rozhodne konať, e, tak podľa všetko, všetkého budeme tým zoslabovať e, rešpekt ľudských práv, ľudskej dôstojnosti a to všetko nebude zohrávať rolu v budúcnosti Európskej únie a preto musíme konať teraz. Pani Susanna Čekardy. Ďakujem, pani pre, pán predsedajúci. E, Západné dejiny ukázali, že antisemitizmus sa vždy vracia, keď je e, spoločnosť v rozklade. Každý by mal bojovať proti antisemitizmu. Boj proti antisemitizmu si e, vyžaduje aj o obranu izraelského štátu v jeho celistvosti, jeho takisto náboženskej politiky príspevok e, židovsko-kresťanskej tradície pri formovaní západnej civilizácie bol zásadný. Bojovať proti antisemitizmu znamená nie iba chrániť Izrael, ktorý je vlastou židovstva a takisto ale aj zdrojom kresťanskej e, tradície, E, musíme chrániť Európu zároveň pred teroristickým islamom, pred fundamentálnym e, islamom. Ďakujem. Danke. Ďakujem. Pani Alice Kunke. Tak, herr talman. Der är nästa... Ďakujem, pán predsedajúci. Áno, počúvame tieto pekné slova, ako sa má bojovať proti nenávisti, proti či už moslimov alebo židom, ktorí nejako vynikajú. Mnohí si to uvedomujú, ale sú to prázdne slova. Za týmito retorickými cvičeniami sa skrývajú rôzne iné veci a iné práva podľa toho, odkiaľ pochádzate, podľa toho, e, odkiaľ pochádzajú rodičia, alebo aký máme pigment na našej tvári. Rasizmus a diskriminácia sa šíria ako oheň. A my musíme brať túto hrozbu vážne Nemôžeme akceptovať, e, že hlavy štátov a e, vlád e, nepodpísali túto smernicu o nediskriminácii. Ďakujem. Pán kolega Brudžínsky, nech sa páči, minúta. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, táto téma na tému antisemitizmu sa musí opierať o pravdu. Musí to byť pravda a nie iba e, nejaká vec, ktorá súvisí s oslobodením e, Auschwitzu išlo predsa o vyhľadzovací tábor poprvé a vypočul som si predstaviteľov ľavice, ktorí e, sa pozastavili, že sa dáva znamienko rovnosti komunizmus a fašizmus. No ja chcem pripomenúť Stalina, ktorý hovoril, e, že robotníkom treba rozdať palice, aby byli Židov v 60. rokoch. Teraz sedia títo E, mnohí demokrati, ktorí uskutočňovali čistky v poľskej armáde. Takže e, ľudia pripravili ľuďom tento osud. Zvládneme antisemit, antisemitizmus vtedy, ak sa budeme opierať opravdu a budeme negovať tí, ktorí stoja za antisemitizmom v dnešnej súčasnej Európe a nebudeme sa opierať o politickú platformu. Ďakujeme pekne, pán kolega. Pani Klára Ponsati Obiols. Thank you, Mr. President. Jeden e, zo zločinov sa uskutočnil vtedy, keď e, došlo ku vylúčeniu Židov. To je prvá epizóda štátneho antisemitizmu. Adolf Hitler obdivoval a je to ako mílnik e, e, španielského prejavu intolerancie. No a táto intolerancia sa opiera o obsah e, katalánskeho, katalánskej menšiny a ide tu o ponímanie fašizmu, keď e, zostali e, dedic, zostalo dedictvo Franka legálno, legálnou záležitosťou a doštala, došlo ku prenasledovaniu katolických učiteľov, ktorí hovorili o civilných gardách a musíme chrániť menšiny pred takýmito prejavmi nenávisti. nenávisti. Ďakujem. Ďakujem. Pán kolega Tobe na minútu 30. Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegy.